Dobre, dobre popoludnie všetkým a to dámam aj pánom. Ja by som vás chcel e, privítať e, na tejto druhej e, časti podujatia Sacharov, ktoré, ktoré je venované mimovládnym organizáciám, ktoré pracujú na Sredozemnom mori, aby zachraňovali ľudské životy. Organizujeme toto podujatie e, v spolupráci s parlamentnými výbormi pre ľudské práva druhá a e, e, občianské slobody Líbe. A som tu aj s kolegom Klodom Morajšom, ktorý je predsedom Um, výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Takže obaja budeme predsedať eh, tomuto stretnutiu. Ako viete všetci, eh, prechod cez Stredozemné more sa stal eh, počas doby veľmi rizikovou záležitosťou pre veľký počet migrantov, ktorí sa snažia dostať sa do Európy, kde teda chcú Eh, hľadať lepšie životné podmienky a veľká časť týchto migrantov um, teda eh, prekoná túto veľmi dlhú a nebezpečnú eh, cestu, ale to v podmienkach, ktoré sú veľmi zlé a sú v rukách hm, prekupníkov, ktorí ich naloďujú na nevhodné e, plavidlá, e, ktoré sa nemajú pohybovať na otvorenom mori a mimovládne organizácie sa snažia teda e, vysielať záchranné lode, aby týchto ľudí zachraňovali. A pod výbor pre ľudské práva pred dvoma týždňami bola v Ríme, aby si overila situáciu migrantov a utečencov a počas tejto misie sme sa stretli aj s e, niektorými mimovládnymi organizáciami, organizáciami, ktoré tu sú dnes aj zastúpené ako MOAS, MSF, SOS Mediterráneo a ktoré nám poskytli určitú predstavu o tom, aké sú ich každodenné e, pracovné podmienky a my sme si teda vypočuli jednak tie hrozné svedectvá o migrantoch a utečencoch e, z vyše než 20 krajín a všetky tie naše stretnutia Eh, sa zameriavali takisto aj na situáciu v Líbii eh, a preto eh, sme dnes považovali za dôležité vypočuť si takisto aj niektoré svedectvá tých, ktorí sa stali protagonistami, protagonistami tejto skutočnosti a v prvej časti hm, tohto stretnutia sa s nami podeli o svoj príbeh nebezpečnej cesty Filimon Mebratom, migrant pochádzajúci z Eritreje, ktorý bol zachránený v Sredozemnom mori. A takisto si vypočujeme aj svedectvo Katrin Šmitovej, e, členky e, týmu e, lode, posádky lode Juventa, ktorá sa takisto zapojila do opera- záchranných operácií v roku 2017 a potom teda Teraz v tejto chvíli v prvom rade dám slovo pánovi Filimonovi Mebratomi. Ehm, dankeschön, dass ich erst einmal hier... Äh, Ďakujem veľmi pekne za to, že tu môžem byť a že sa s vami môžem podeliť o svoju svoju históriu. Ja pochádzam z Eritrie, milujem svoju, milujem svoju vlast, ľudí, jedlo, všetkých. Toto všetkým mi v Nemecku skutočne veľmi chýba. Napriek tomu som musel moju milovanú vlast opustiť, pretože som tam nebol slobodný. Uh, Eritrea je eh, jeden veľký, jedno veľká väzenie pre mladých ľudí. Nie, nevládne tam žiadna sloboda názorov. Eh, je tam veľká chudoba, pokiaľ si spomínam, tak vždy som tam len trpel, vždy prichádzajú, vždy sa sem vracajú voj, vojaci. Už ako malé dieťa som si kládol otázku, či alebo čo sa s týmito ľuďmi deje. Táto krajina sa je ovládaná diktátorom, ktorý si robí, čo chce a potlača a utláča svoj národ. Študovala som tam ako kameraman a chcel som byť žurnalistom, novinárom a chcel som tam pracovať, ale e, v tejto diktatúre som nemal žiadnu nádej pracovať ako novinár buď som eh, mohol mať výber, teda buď eh, ísť do väzenia, alebo byť nezlobodný. Mm, utiekol som cez Sudán a cez uh, Sudanskú púšť. E, nikto mi nepomohol, potrebovala som vodu. E, spomínala som si na svoju milovanú matku, pretože keď som bola, e, bol vždy smedný alebo hladný, mi dala vodu a jedlo. A teraz to bolo tvrdé pre mňa bez jedla, bez vody. Videl som zomierať také množstvo, veľké množstvo ľudí, nikto ich nezahrabal, ale jednoducho ležali na piesku. To, tu som prichádzal o nádej a o všetky slova, ktoré som mal v Líbici mi predali a, a ja som človek, ale tam ma nevidel, nie, tam som nebol považený za človeka. Prechádzala som cez rôzne tábory, tábory a čo som zažíval, to bola, bolo čisté peklo. Každý deň e, ľudí vraždili alebo, zastre, alebo strieľali. V jednom tábore e, je mnoho tisíc ľudí, mnohí uh, umierajú od hladu alebo odpadávajú. Uh, po, my sme, my sme my sme um, sa snažili dostať von, keď to Liga videla, tak eh, nás potrestala. Množstvo ľudí zomrelo a to sú obrazy, ktoré nikdy, na ktoré nikdy nezabudnem. Podarilo sa mi dostať sa na pobrežie. O 7. večer prišla loď, museli sme ísť. Loď bola e, vonku, e, kotvila vonku v mori. E, to čierne, tá čierna voda mi spôsobovala strach. My sme sa museli postaviť po trochu. Ja som stal úplne vpredu, ale práve preto, že som mal veľký strach, ja som, postavil som sa dozadu. Nie som si istý, či prežijem. My E, dostali sme e, e, nafukovacím člnom nás dopravili na drevenej lodi, bolo nás tam kopu ľudí, cítil som sa, cítil som sa bezmocný, som predsa taký mladý a chcel som ísť do podpalubia a tam dole bolo pre mňa, to bolo pre mňa peklo, nebolo tam, nebol tam vzduch, skrý, skrýval som sa medzi ľuďmi, zaplatil som toľko peňazí na to, aby som zomrel medzi týmito ľuďmi, nakoniec som si našiel miesto, na ktorom som mohol zostať tá, celá tá cesta bola veľmi nepokojná. Mnohí ľudia vrácali, e, boli vysoké vlny, boli sme v takom malom, boli sme všetci zomknutí v takom malom priestore. Ehm, po čase vyšlo slnko, po hodinách strávnych na more. Nemal som už žiadnu nádej a myslel som si, že zomrieme. Uh, videl som uh, len tmavú vodu a mal, bol som v panike. Videl som tam, uh, videl som tam uh, ženu s, so štyrmi deťmi, tehotné ženy a poranených ľudí. Robil som si starosti, ja som tam je, bol jediný z mojej rodiny na tejto lodi. Okolo 12. po obede mm, nás zachránili uh, talianskí námorníci, bol som veľmi rád. Cítil som sa sa e, zachránili z tejto hlbokej čiernej e, vody. V, bolo to v marci 2014, dnes by to bolo možno inak dnes by, dnes by sme išli e, nafukovacím členom alebo, alebo deravou drevenou loďou na mori. Pre mňa to znamená, že uh, že e, sa nemôžem teraz stretnúť s rodinou, lebo nemám, e, nemal by som peniaze dostať sa dobrou loďou alebo lietadlom do Európy. Čo mám urobiť, aby som bol bezpečí? Každý človek má len jeden život, tak ako ja. A každý chce tento život prežiť v slobode e, tak ako biela, biela holubica, ktorá si lieta kam chce. Ja som riskoval veľa, aby som sa dostal do Európy, a keď som nebol prijatý v Nemecku, je môj život v Nemecku e, je tak, e, tak veľmi e, zúžený. Ja od roku 2014 žijem v Nemecku bez pasu. Neviem, ako dlho tam budem môcť zostať a kedy ma pošlú naspäť. Uh, čo som vám urobil. Ja som predsa človek rovnako ako aj vy. Každý deň zomierajú, zomiera množstvo ľudí v Líbii, na Stredozemnom mori. Oni všetci tu, vy všetci tu v Európe máte dobrý život. Európa by mala kľúč toto všetko zmeniť e, ukončiť to zomieranie. Prečo to neurobíte? Prečo uh, nechávate tých ľudí zomierať aj ďalej. My, niektorí z nás musíme zomrieť na úteku. Ako e, dlho ešte budeme musieť zomierať a, e, v púšti, ako dlho sa budeme, budeme topiť v Sredozemnom mori, ako dlho budeme musieť bojovať o to, aby ste nás uznali za ľudí. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si to vypočuli. Grazie, grazie Ďakujem veľmi pekne za vaše svedectvo. A teraz dostane slovo Katrin Schmidt. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem e, veľmi Filimonovi za to, že prišiel dnes medzi nás a podelil sa o svoj príbeh. Ďakujem aj za pozvanie. Veľmi oceňujem, že som dostala príležitosť sa tu vyjadriť. Požiadali ma, aby som povedala niečo o svojich skúpen- skúsenostiach Eh, bola som členkou posadky na palube Juventy. Eh, som teda očitkým, očitým svetkom toho, čo sa deje na najsmrteľnejšej hranici sveta, a to je vlastne prach Európy. Ja nie som eh, profesionálny záchranár, nie som ani námorník, Nikdy som si nepredstavovala, že budem zachraňovať ľudí na mori. Ja mám dokonca aj morskú chorobu, trpím ňou. Ale napriek tomu som sa rozhodla zachraňovať ľudí na mori, pretože ľudia umierajú a v dnešných dňoch e, takisto očakávam, že ma zažalujú a že ma budú súdiť spolu s ďalšími deviatimi členmi posadky Juventy. My chránime základné ľudské práva, ktoré Európska únia doteraz od, odmietala chrániť. My chránime právo na život. Toto sú európske hodnoty. A e, zachraňovanie ľudí dnes sa nazýva uľahčovaním nelegálnej imigrácie, za čo je trest až do 20 rokov odňatia slobody. Musím sa pozerať na ľudí, ako sa topia, dusia sa, e, vyplúvajú slanú vodu a benzín. Toto sú bežné situácie. Toto vidí e, človek, ktorý pracuje na lodi, ktorá zachraňuje ľudské životy. E, my jednoducho robíme len to, čo musíme robiť. My zachraňujeme ľudí tam, kde musia byť zachránení, kde potrebujú pomoc. A Takéto niečo by nikdy nemalo byť predmetom politickej diskusie. Napriek tomu možno nás budú súdiť za to, že sme zachránili na mori 14 tisíc utečencov. Najväčšia nespravodlivosť sa však netýka e, toho, že nás kriminalizujú. My sme privilegovaní Európania a mimovládky. Ja chcem dnes hovoriť v mene tých, ktorí sú ešte menej mm, privilegovaní ako my, oveľa menej. E, Denodene zomierajú, snažia sa dostať do bezpečia na e, pobrežiach Stredozemného mora. Ja som súčasťou generácie, ktorá vyrastala a pýtala sa e, starých rodičov, čo ste vy urobili proti, proti zlu. A aj naše vlastné vnúčata sa nás to určite budú pýtať. Moja pozícia dnes je naozaj ironická, pretože ja sa vyjadrujem na konferencii v Európskom parlamente, ale sú to členské štáty EÚ EU a európske síly, ktoré odstranili loď Juventa z tých eh, oblastí, kde bola najefektívnejšia, ale začala aj, eh, začali aj trestné stíhanie desiatich z nás. Toto podporuje Európska únia a preto Taliansko porušilo dohodu eh, s tými ľuďmi, s E, s ktorými my sme spolupracovali a teraz nás toho obvinujú. Libyská pobrežná stráž dostáva peniaze od Talianska aj vybavenie a platia ich za to, aby e, vracali migrantov do podmienok, kde ich mučia, prenasledujú, znásilňujú a dokonca aj zabíjajú. Taliansko s, s podporou EÚ financuje zločiny proti ľudskosti sme svedkami operácií tzv. libyskej pobrežnej stráže, ktorá údajne operuje v mene Európe, Európy. Strieľajú na migrantov, ktorí sú na člnoch a lodiach, ohrozujú našu posádku a úmyselne zabíjajú ľudí. Predložená ruka Európskej únie zrádza a porušuje tie eh, hodnoty a, a eh, zákony, ktoré eh, patria do E, deklarácie e, ľudských práv. Juventa a mimovládne organizácie vo všeobecnosti sú svetkami, priamými svetkami toho, ako Libyská pobrežná stráž e, so záštitou Európskej únie porušuje ľudské práva. A teraz poviem niečo k našej posadke a takisto k lodi Juventa. Je to aj môj príbeh. Je to príbeh ako zo zlého kriminálneho románu. Prvá kapitola. V máji 2017 Talianské záchranné koordinačné centrum si e, vybralo jeden deň na to, aby nútene odstránili loď Juventa z oblasti, kde sme zachraňovali sedem lodí sa nachádzalo s migrantami v našej blízkosti a nám zakázali, aby sme zasiahli a pomohli im, i keď viacero mimovládok zároveň žiadajú, žiadalo o pomoc. Juventa musela sa podriadiť teda príkazom talianských orgánov. O 14 hodín neskôr, 2.40 ráno, v prístave Lampedusa na palube našej lode talianské mobilné jednotky implantovali odpočúvacie zariadenia. Ja a dvaja členovia posadky sme museli podporiť ďalšie mimovládky. Potom to eskalovalo do 90-hodinovej rýchlej záchrannej operácie. Trvala 4 dní. 21 člnov s tisíckami migrantov na palube bolo na horizonte a mne krvácalo srdce, pretože to bolo obdobie, ktoré bolo veľmi e, rušné na mori a vš- potrebovali nás záchranorov. Každú ruku sme potrebovali, aby nám pomohla. A my sme mali na palube našej lode tisícky záchranných vest napríklad, ktorými sme mohli pomôcť tým migrantom a nemohli sme im pomôcť. To bolo strašné. Prišli sme o 5 člnov, bolo tam vyše 800 ľudí, e, v noci bola búrka, 800 ľudí sa stratilo bez stopy v mori. Nepodarilo e, sa im dostať dokonca ani do štatistiky zmiznutých migrantov. Čiže toto je európsky hraničný režim. A myslím si, že v tú noc takisto zmizli v mori aj európske hodnoty. Takto takto ja chápem tieto strašné motívy. Je to systematické odopieranie pomoci migrantom, ktorí zomierajú na mori alebo v líbyských e, táboroch, do ktorých sa musia vracať. Kriminalizácia civilných záchranárov na mori, to je plánovaná zámerná stratégia e, a vďaka tomu e, stredomorská hranica je najsmrteľnejšou hranicou. V auguste 2017 E, sme skonštatovali, že Juventa dostala opäť príkaz vrátiť sa do Lampedúzy. Premeškali sme záchranu stoviek migrantov. E, loď nám e, zhábali ako predbežné opatrenie podľa zákonov, ktoré majú bojovať proti mafii. A my sme pár dní predtým ešte zachránili 3500 ľudí. A toto všetko sa udialo na príkaz e, talianskej pobrežnej stráže. E, našu loď 50 policajtov prehľadávali a hľadali zbranie. Náš e, osobný majetok bol takisto skonfiškovaný. Prevrátili celú loď doslova dolu hlavou, ale najhoršie bolo, že Všetky tieto opatrenia mali za cieľ iba to, e, aby nám zabránili pomôcť ľuďom, ktorí potrebovali pomoc. Týmto sa formalizovala tá neformálna snaha odsudzovať ľudí na smrť. E, so mnou aj s posadkou zaobchádzali ako s kriminálnikmi. Európske vlády zradili svoje hodnoty, ktoré sami propagujú. Európske vlády nechávajú ľudí, aby zomierali na európskej hranici. Ide tu o ochranu ľudských práv e, tých najzraniteľnejších ľudí. My sa snažíme im pomáhať, ale našu, našej práci mnohí bránia a to je trestný čin podľa nás. Za posledných 20 mesiacov Juventa e, bola zadržiavaná v prístave Trápany. Talianské orgány zabránili ďalšiemu využitiu tejto lode a e, sme vlastne predmetom trestného konania. Proti mne sa vedie trestné stíhanie, ale aj ja by som takisto mohla vzniesť obvinenia. Ja obvinujem tých, ktorí nechávajú umierať ľudí. Obvinujem ich z toho, že nemajú chrbticu a boja sa e, vysloviť sa za práva migrantov. Odsudzujú ľudí na smrť na mori alebo v Líbii. Eh, priamo v Líbii. A toto je porušovanie medzinárodného práva. Eh, v tomto vyšetrovaní nejde iba o osobnú slobodu našej pozádky. Humanitárna pomoc sa kriminalizuje a využíva sa ako politická stratégia. Nepriame porušovanie ľudských práv je dokonca finančne odmeňované európskymi demokratickými štátmi. A podľa mňa z týchto dôvodov je teraz ohrozená európska slobodná spoločnosť. Ak niekto zachraňuje ľudí na mori a e, dostane za to trest odňatia slobody, tak podľa mňa nie sme to my, kto sme zradili spoločnosť. Keď potrebujete pomoc a ochranu a niekto vám ju dá, ak, ak sa to považuje za trestný čin, 8 lodí nemôže e, ísť zachraňovať ľudí, hoci je to ich úloha. No už tak toto je svet, v ktorom ja nechcem žiť. Posadka Juventy sa nenechá zastražiť ani očierňovacími kampaňami, ani politickou mocou. Keď sa snažíte robiť e, to, čo je správne, nie vždy e, získate popularitu, samozrejme. Práve naopak. My sme to teraz pochopili, že to je častokrát veľmi nepohodlné. Ja chcem teraz apelovať na všetkých poslancov Európskeho parlamentu a apelujem takisto na všetkých členov občianskej spoločnosti, aby neodvracali zrak od toho, čo sa deje. Musíte uznať, že každý má právo, práva a takisto e, si uvedomte, kto nesie zodpovednosť za toto masové zabíjanie na európskej hranici. A vy to musíte zastaviť. V Európe mnohí hľadajú útočisko a my si želáme, aby v Európe každý, kto hľadá solidaritu, tak ju našiel a mohol sa stať slobodným. Ďakujem. Grazie, grazie Katrin. Ďakujeme ti, Katrin, za tvoj prejav. Vypočujeme si teraz poslancov, ak majú nejaké stručné otázky alebo pripomienky. Ana Gomez. Ďakujem vám za vaše svedectvá, ktoré sú skutočne veľmi eh, dojemné veľmi silné. A môžem vám povedať len to, že sa hambím. Takáto je situácia v Európe v dnešných dňoch. A chcem vzdať hold ľuďom ako vy, pani Šmitová, napriek všetkým ťažkostiam a prenasledovaniu ste e, nevzdali boj za záchranu životov a nášho svedomia, našej dôveryhodnosti. Som skutočne veľmi nahnevaná, že vlastne politici toho hlavného prúdu a vlády e, prijali rétoriku, ktorá vykresľuje tzv. migračnú alebo utečenskú krízu, keď tu vlastne ide o politickú krízu a to je ich politika, ktorá je kríze. Tá sa odkláňa od našich základných hodnot európskeho projektu a Európskej únie a A je veľmi ťažké pre mňa pochopiť, ako sa nechajú viesť týmito pravicovými, xenofóbnymi názormi a vyjadreniami, keďže náš kontinent e, veľmi potrebuje migrantov, dokonca aj preto, aby fungoval so, systém sociálneho zabezpečenia u nás. Potrebujeme e, prekonať starnutie európskej populácie. Na to potrebujeme migrantov. A to e, ľudí, ktorí budú e, jednoducho dôstojne žiť e, svoj život v slobode, v dôstojných podmienkach. A ja takisto žijem v Európe, pretože chcem žiť v dôstojných podmienkach. Máme za to zodpovednosť. A toto by sa malo jednoducho, mali by sme to zmeniť. Chcela by som vás oboch požiadať pri tejto príležitosti. Ja myslím, že ste sa dotkli Mm, tejto veci, ktorá je veľmi dôležitá. A to vytváranie tejto predstavy, ktorú, e, ktorá sa priživuje aj e, tu v parlamente, e, že sú to ochrancovia pobrežia, ale sú to v podstate milície. A samozrejme, libyská pobrežná, pobrežná stráž e, sa podiela na organizovaní e, týchto nebezpečných ciest a vysiela ľudí do takýchto nebezpečných situácií, ľudí, ktorí hľadajú slobodu a e, bezpečie. Ďakujem. Teraz um, pán Sošniec, prosím. To, čo sme si vypočuli, to je hrozná demagogia musí, to, tie historky, ktoré by mali nás chydať za srdce. No dobre, ale môžem vám povedať, že tá situáciu môžeme pozrieť z druhej strany. Mohli by sme sa pozrieť uh, z usmrtených ľudí, ktorých uh, usmrtili eh, migranti, sú tu nespokojní občania. Uh, potom Ehm, sú tam e, úspore, sú za hranicami e, vytvárané nejaké miesta, na ktoré policia nemá prístup napríklad a podobné. Takéto emocionálne veci nie sú hodné politike. Politik si musí pozrieť na, sa musí pozrieť na situáciu s chladnou hlavou a samozrejme to, čo hovoríme o lodi Juventa, no dobre, toto je tak, že oni ju robili veľmi rizikové a aj pre seba nebezpečné, priamo pirátske eh, činy a keď budeme eh, my, my, si, my si musíme, musíme, musíme si povedať, že pokiaľ v Európe nemáme taký zodpovedný systém rozdávania sociálnych, máme teda takýto sociálny systém, tak vlastne pozývame ľudí z celého sveta, aby žili u nás zadarmo. A keby sme nemali takýto systém, tak by sme nemali taký problém s takým nápadom. Hovoríme ľudí, ktorí utekajú pred vojnou. Dobre vieme, že to nie je len, tu nie sú len ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Máme tu emigrantov z rôznych e, krajín, nielen z Líbie a dostávate celú vlnu migrantov z, z, zo Strednej Afriky, takže neutekajú pred vojnou. My tu zase marginalizujeme a treba povedať, že Ehm, netreba, netreba ich hádzať všetkých do jedného vreca. Pokiaľ pani Gomez povedala, že potrebujeme ehm, migrantov, možno by sme nepotrebovali viac migrantov, keby sme neusmrcovali naše vlastne nenarodené deti každý rok. A, a toto je taký základný. Nebudeme predsa bombardovať teraz, ja neviem, lode, ktoré sa plavia a, a nechceme nesmieme, nesmieme e, to e, takto demagogizovať. Pán predseda sa snaží prerušiť rečníka. Kultúra. Vieme, že kultúra, ktorá sa nereprodukuje, sa musí uh, sa ukončiť. A vie, my produkujeme takú kultúru, kde hovoríme, že um, ľudia nebudú pracovať a budú zabíjať svoje vlastné potomstvo. A teraz E, vy, e, pán Morajš, e, prosím, predsa len dôstojne. Používajte argumenty a nie, neironizujte, prosím. A teraz a má slovo pani Ruiz. Ďakujem pekne. Ja som prišla trocha neskôr, nemohla som si vypočuť všetky príspevky, ale počujeme tu, že chcete argumenty, tak ja vám dám argumenty poslancovi, ktorý hovoril, vy ste azda expert na boj proti terorizmu. No ja áno, v každom prípade veľa rokov ja mám rôzne ocenenia a medaily pretože som veľkou bojovníčkou proti fanatizmu a terorizmu a som aj predsedničkou asociácie obetí terorizmu a môžem vás ubezpečiť, že čo ste povedali nemá žiadny pravdivý základ. Je málo ľudí, ktorí využili tieto e, siete, e, regulárne ce, regulárne cesty a potom páchali trestnú činnosť, to je lož. Ja som expertka na boj proti terorizmu a dva roky som žila pod policajným dohľadom, lebo mi zabili veľa príbuzných. Takže nehovorte o tom, keď o tom nemáte ani tušenia. Nikdy ste neboli prenasledovaní. No a po druhé, ja som sa práve vrátila z misie a môžem vás ubezpečiť a sú tečenského tábora. Môžem vás ubezpečiť, že čo som videla, to vôbec nie je prípustné z hľadiska ľudských práv, základných ľudských práv, ktoré chceme my tu v Európe mať pre všetky naše činnosti, ktoré vykonávame. Pretože stráviť napríklad zimu alebo jar v špine v takomto tábore e, v neľudských podmienkach bez tečúcej vody, bez pitnej vody. Mm, voda sa tam vyskytuje málo kedy a sú tam na, tom deti a trávia tam mesiace. Tak to predsa je veľká trauma, ktorú si v živote ďalej ponesú a to je nepriateľné v Európskej únii. Ja som pomerne umiernená, pokiaľ ide o politické názory. Nie som žiadny extrémista, pokiaľ ide o moje zmýšľanie, lebo tu vôbec nejde o ideologický extrémizmus. To je otázka toho, ako sa zorganizovať a ako eh, príjmať a aké predpisy príjmať a ako dôsledne tie predpisy budeme uplatňovať. Takže tu teda Ide len o to, aby sme plnili svoju povinnosť. Je to jednoducho naša povinnosť, to, čo robíme a tie neľudské podmienky, ktoré som videla, to je v rozpore s ľudskými právami. Ja som to videla na vlastné oči. Poslala som správu pre agentúre pre ľudské práva, aby vedeli eh, a videli, eh, či je niečo také priateľné, ale Jednoducho tak toto je. My nemôžeme čerpať fondy na porušovanie ľudských práv. To je pravda. Vy tu hovoríte o témach, o argumentách a argumentoch, eh, ktoré sú závažné, ale nemali by ste hovoriť veci, ktoré nemajú podklad. Jediná vec, ktorú od vás žiadam, aby ste sa nenechali vyprovokovať eh, niekým, ktorý tu prišiel provokovať. Eh, sústreďme sa prosím na tému, nášho stretnutia. Tu na nejde o to, aby tu viedli dialog e, poslanci medzi sebou. Koster, nech sa páči. Nech sa páči. Pán Köster, ja by som rád zdôraznil, e, že som solidárny s organizáciami, ktoré zachraňujú ľudské životy na mori. Potrebujete podporu od čo najväčšieho počtu poslancov Európskeho parlamentu. My predsa musíme obhajovať ľudské práva a tie hodnoty, na ktorých bola vybudovaná EÚ. Tieto hodnoty v štátoch zatiaľ zlyhávajú. My musíme začať konečne robiť politiku, ktorá je v súlade s týmito hodnotami. A tieto organizácie Eh, dnes aj symbolicky eh, prezentujú súdržnosť Európskej únie. Tieto základné hodnoty a tieto ľudské práva musíme uplatňovať aj na utečencov. A keď im tieto hodnoty upierame, tak potom spochybňujeme základné hodnoty Európskej únie samotné. Tam nejde len o to, že e, v Maďarsku napríklad sa spochybňujú tieto hodnoty, ale e, spochybňujú sa v celej EÚ. Deklarované hodnoty sú v obrovskom protiklade s realitou. A e, keď to takto bude pokračovať, tak sa spochybnia samotné základy Európskej únie. Toto si povedzme jasne. No a ešte by som chcel povedať niečo k tomu, čo zaznelo. Ľudské práva patria a platia pre všetkých to nie sú iba práva Európanov, to je výdobytok modernej doby, ktorý, ktorý sa nesmie spochybňovať. A keď si myslíme, že môžeme deti, maloletých a tehotné ženy nechať e, e hynúť v stredozomnom mori, len preto, že chceme chrániť našu, našu sociálnu úniu, e, tak to je naozaj podlé podľa mňa, úplne neakceptovateľné a takéto takéto myslenie ohrozuje v konečnom dôsledku celú EÚ. Toto, toto jednoducho nemôžeme už ďalej tolerovať. Sipel. Pani Sipel, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa najskôr poďakovať obom rečníkom, pánovi Mebrhatorovi aj pani Schmidt a chcem sa ospravedlniť za to, čo musíme počúvať tu v tomto parlamente. Súhlasím s kolegom Kösterom. Kriminalizácia záchranárov na mori a paušálne odsudzovanie všetkých migrantov, ktorí k nám prichádzajú, aj žiadateľov o azyl, to porušuje základné práva a takisto Ehm, ignorujeme utrpenie týchto ľudí, ale zároveň aj ohrozujeme súdržnosť EÚ, lebo ehm, vlastne ehm, podkopávame naše vlastné hodnoty a tým napomáhame iba extrémistom. Európsky kontinent, európska kultúra, kultúra všetkých členských štátov, celé stáročia je zmiešanou kultúrou. Je to mix. Nie sú to iba Európania, E, ktorí cestovali z kontinentu a na kontinent e, dobrovoľne alebo na silu. E, neboli to iba oni, ktorí vytvárali náš kontinent. Dodnes máme pred očami dennodenne dedičstvo tureckej a, alebo arabskej kultúry a ďalších kultúr. Kriminalizácia neškodí iba našim vlastným hodnotám, ale škodí aj ľuďom, ktorí, e, ktorí hľadajú útočisko, ktorí utekajú pred prenasledovaním. Je to obrovská dráma pre ľudí, ktorí prichádzajú, ale aj pre ľudí, ktorí už u nás sú, pretože ak už e, od zajtra nepríde ani jeden migrant do Európy, e, na koho sa bude orientovať nenávisť extrémistov? Pôjde to proti tým, ktorí už tu sú. Je to teda postoj, ktorý, ktorý dnes možno Ehm, sa orientuje proti pár ľuďom, ale zajtra táto nenávisť zasiahne oveľa väčšiu skupinu ľudí. Musíme teda uznať, že ľudia si zasluhujú dôstojné zaobchádzanie, majú právo na to, aby sme ich prijali. Samozrejme, v Európe nemôžeme prijať 60 miliónov utečencov, ale toľko ich ani neprichádza a to nikto ani nežiada. A keď chceme, aby v dlhodobom výhľade e, počet utečencov klesal, e, nie len tých utečencov, ktorí prichádzajú do Európy, ale celkovo na celom svete e, je veľa migrantov, ktorí musia opúšťať svoje krajiny. Ak chceme, aby ich počet bol menší, musíme zmeniť svoj azylový systém, musíme vytvoriť legálne kanály migrácie, musíme prestať kriminalizovať tých, ktorí zachraňujú životy, ale okrem toho musíme inak spolupracovať so štátmi, odkiaľ prichádza migrácia, aj s tranzitnými štátmi. Tam musíme pracovať. E, nepomôže nám, keď sa budeme izolovať od iných kontinentov. Musíme si uvedomiť, že Európa neovláda svet, že musí spolupracovať s ostatnými štátmi a hľadať v spolupráci s nimi riešenia. Ďakujem. Pani Spinelli, nech sa páči. Ďakujem, Antonio. Myslím si, že táto diskusia, ktorá tu prebehla medzi dvoma poslancami ohľadom migrácia a terorizmu, toto nie je o, to nie sú nejaké názory, ktoré by boli ďaleko od reality. To, čo tu zaznelo o spojení migrácia a terorizmu, toto sú argumenty, ktoré používajú aj vlády, v súčasnosti najmä talianská vláda. Pred pár mesiacmi jeden politik zo Sicílie odporúčal riešenie pre e, migrantov v takej forme, že by sa zablokovala celá námorná doprava z Tuníska a e, z Líbie podľa článku 83 Medzinárodného námorného práva z dôvodov e, bezpečnosti a verejného poriadku. Teda toto prepojenie medzi mm, terorizmom a migráciou E, to je e, prepojenie, ktoré naozaj používajú mnohé vlády štátov únie. Mnohé štáty únie a aj komisie presadzujú stanovisko, že e, činnosť vyhľadávania osôb na mori a zachraňovanie predstavuje tzv. faktor pull, čiže faktor, ktorý mo motivuje ľudí, aby migrovali do Európy. Čiže ten všeobecný pohľad je taký, že je to nebezpečná činnosť, pretože priťahuje migrantov a preto je lepšie nechať tých ľudí zomrieť. Toto môžem konštatovať na konci volebného obdobia, kde sa opakujú tie isté veci už asi 4 roky. A ďalšia vec, ktorá sa deje v Európskej únii, eh, a to mimo vládky veľmi dobre vedia, podľa mňa, eh, problémy, ktoré sa majú riešiť eh, na mori, na mori sa rešpektuje medzinárodné právo, na mori sa zachraňujú ľudské životy a na mori sa zároveň teraz robí politika. Politika sa má robiť na pevnine, ale teraz e, sa realizuje na mori a migranti sú rukojemníkmi. 30 e, dní, 2 e, mesiace sú naozaj držaní ako rukojemníci a potom politici si myslia, že ak to bude trvať dosť dlho, tak presadia nejaké svoje požiadavky. Mieša sa tu teraz teda medzinárodné právo a e, politická aktivita, politické záujmy a mizne medzinárodné právo. No a opäť ešte k téme bezpečnosť a terorizmus. A to, že v Európe možno sa rodí málo detí, to je taká núdzová situácia, že preto musíte nechať e, umierať ľudí na mori. No a e, ďalšia núdzová situácia, leto. Čakajú nás európske voľby a zároveň začne aj letné obdobie, e, ktoré je obdobím e, veľkej invázie do Európy. Aspoň takto sa to prezentuje na sociálnych sieťach e, vo forme falošných správ. Ale aj UNHCR nám hovorí, že táto núdzová mimoriadná situácia neexistuje. 90 e, utečencov na celom svete sa nachádzajú v Afrike, v Južnej Amerike a v Ázii. 2% zo všetkých migrantov celého sveta sa nachádzajú v Európe. Takže prosím, e, vnesme do toho trošku viac racionality. Ďakujem. Sentiamo un ultimo intervento posledné vyjadrenie. Jürgen Rettet, prosím. Prijo. Prosím, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Len aby sme uh, si priradili to, čo sa povedalo, tie, uh, tie, uh, to, čo hovoril, že mali sme, uh, boli sme v, stavi, uh, v stave uh, E, e, boli sme v stave zachrániť týchto ľudí. Aj posadka e, Juventy a všetky tieto obvinenia sme mohli vyargumentovať a vieme, že sú Eh, sledovaní tajnými službami. Takže kto takéto eh, obvinenia tu v tomto parlamente alebo vonku na ulici opakuje, neurobi nič iné, ako sa spriahnuť s rasistami a nacionalistami. V žiadnom eh, prípade to neplatí, že by NGOky urobili niečo zlého práve preto, lebo neurobili nič zlé. Áno, niekedy je to jedno, toto takéto jednoduché. avete... Máte niečo, čo by ste chceli odpovedať na tie vyjadrenia, ktoré tu zazneli? No, basta. Nie, nie, už, už nemôžeme ďalšie príjmať. Nemôžem dodať nič k tomu, čo sa tu povedalo. Okay. I have a right to answer for, for... Mám právo zareagovať toto nie je rozprava medzi vami. Ja už som vám dal slovo a teraz už slovo nemáte. Tak o čo ide vlastne? Pretože som o tom rozhodol ja. Takto som to rozhodol. Takže toto nie je rozpráva? Čo to je teda? Čo to potom je? Čo tu vlastne robíme? Prestante už, prosím. Allora, passiamo al secondo... A teraz druhý bod, pokiaľ ide o ochranu na mori a záchranu na mori medzinárodné právo, keď sa hovorí o e, aktivitách mimovládnych organizácií na mori, treba e, povedať, že okrem toho, že je to humanitárne podujatie, to znamená záchrada životov, tak ide tu aj dodržiavanie princípov a noriem medzinárodného námorného práva. Máme tu so sebou e, profesora Edika Davida z Slobodnej univerzity Brusel, a on bude hovoriť e, o globálnych otázkach v rámci týchto, pokiaľ ide o tieto otázky z hľadiska medzinárodného námorného práva. Ďakujem. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. E, môžem teda hovoriť po francúzsky, ak som to správne pochopil. To je obrovský, obrovské zistenie a veľmi ma to teší. Voilà, alors, euh, le, ce confort de pouvoir táto útecha, že môžem hovoriť po francúzsky, e, to je naozaj vynikajúce. Ja takisto bojujem proti e, jazykovému imperializmu anglosaskému, takže naozaj ma to dnes potešilo. No a pokiaľ ide o túto e, tému, každý študent v treťom ročníku práva vám povie e, to isté, čo vám e, poviem aj ja. Čiže je to veľmi jednoduché. Vyjadrím sa v štyroch častiach, pán predseda. Ak budem hovoriť príliš dlho, zastavte ma, prosím, pretože najmä keď hovorím po francúzsky, mám tendenciu e, sa opakovať trošku. Najskôr teda chcem hovoriť o otázke povinnosti pomáhať, po druhé o povinnosť, pardon, druhá otázka, trestná kriminalizácia pomoci, po tretie možné prostriedky právnej nápravy a po štvrté e, povinnosť spravodlivého rozdelenia záťaže príjmania migrantov. Takže prvá vec, e, pomoc, e, povinnosť poskytovať pomoc. Ako už niekto povedal, je jasné, že táto povinnosť poskytovať pomoc osobám v nebezpečí, to máme článku 98, 98 e, v dobrej francúzštine je to 88 ale po belgicky teda 98 e, dohovoru, e, kde sa hovorí, že kapitán plavidla pod akoukoľvek vlajkou musí poskytnúť pomoc komukoľvek, koho nájde na mori, ak to je v ohrození. Myslím si, že je to dostatočne jasné. Ehm, je jasné, že poskytnutie pomoci preplnenej ehm, lodi alebo člnu, do ktorého už vteká voda, no tak tam je to jednoznačné. Tu je pravidlo, ehm, ktoré máme napísané čierne na bielom v dohovore Montegobe v článku 98. A ak neposkytnete pomoc, tak to znamená, že e, táto loď sa dopustila e, porušenia medzinárodného práva a vlastne v závislosti od e, vlajky, ktorú má, má za to nesie medzinárodnú zodpovednosť. No a Vypočuli sme si rôzne názory pred chvíľkou. Otázkou je, či môžeme zastaviť e, na otvorenom mori loď, ktorá prepravuje e, utečencov. Domnievam sa, že nie. E, tu už ne, sa neodkazujem na dohovor o námornom práve Montegobe, ale máme ženevský dohovor 1951 o štatúte utečencov. Je to dohovor, ktorý bol upravený ešte protokolom v roku 1967. Akákoľvek osoba, ktorá uteká z nejakého štátu, lebo sa domnieva, že je prenasledovaná z dôvodov e, rasy, štátnej príslušnosti, národnosti, etnicity, náboženstva alebo presvedčenia alebo za politické názory, nuž, takáto osoba môže získať štatút utečenca. Takže ak zabraníme týmto osobám uplatniť si toto právo, na štatút utečenca v štáte príjmania. Ehm, nemôžeme týmto e, čomukoľvek zabrániť, pretože tieto osoby majú e, právo uplatniť si e, tento štatút utečenca, nárok na štatút utečenca podľa prvého článku Ženevského dohovoru. Ďalej, ďalšia otázka kriminalizácia a dekriminalizácia. Čiže e, to, že mimovládne organizácie, ktoré zachraňujú ľudí na mori, sú kriminalizované. Akákoľvek asociácia môže mm, byť obvinená, či už priamo alebo cez zástupcu, môže byť obvinená a trestne stíhaná z dôvodu e, že e, e, zachraňuje niekoho na mori, tak sa môže odvolať na tieto práva medzinárodného e, na tieto pravidlá medzinárodného práva námorného. Sudca by v každom prípade musel uplatniť medzinárodné právo, ktoré má prednosť pred vnútroštátnym právom. A dodávam, ak nepomôžete týmto osobám, ktoré by onedlho mohli stroskotať alebo sa utopiť, tak to by znamenalo, že ste neposkytli pomoc o osobe v ohrození a mimovládna organizácia, ktorá by bola trestne stíhaná za takýto čin, tak by úspešne sa mohla s akýmkoľvek advokátom obhájiť, pretože tu platí e, právo nebyť prenasledovaný. A ak e, osoba, o ktorú ide, je e, prenasledovaná, tak štát, o ktorý ide, pridá zodpovednosť podľa občianského práva. E, ďalej, tretia otázka, aké existujú prostriedky právnej nápravy. Tie nechybajú, tých je veľa. E, keby teda došlo k trestnému stíhaniu osôb, ktoré zachraňujú na mori osoby, tu je možné sa odvolať na článok 98 dohovoru z Montego Bay a takisto sa môžeme odvolať na prvý článok o štatúte utečencov, a to je Ženevský dohovor z roku 1951. A okrem toho sa dá takisto očakávať, že štát, ktorého občan e, je ohrozený na živote, lebo nedostane pomoc alebo sa bráni poskytnutiu tejto pomoci, tak tento štát by mohol takisto si vzniesť nárok na diplomatickú ochranu tejto osoby, tohto občanu. Mohol by vlastne zaviesť konanie proti ďalšiemu štátu, ktorý bráni záchrane na mori, alebo takisto tento štát by mohol Um, žiadať uh, právo voľného priechodu pre tieto ohrozené osoby. Máme na to pravidlá, ktoré sa týkajú výkonu právnej príslušnosti, právnej uh, právomoci pred Medzinárodným súdom a takisto v OSN majú výbor pre ľudské práva, kde sa to takisto dá uplatňovať, takýto nárok. A takisto existuje možnosť položiť predbežnú otázku E, Európskemu súdnemu dvoru. Aj tam by sa dalo uplatňovať e, toto pravidlo, o ktorom som hovoril. A teraz štvrtá téma, ktorej som sa chcel venovať, to je povinnosť e, prejavenia solidarity, teda to, že je potrebné si spravodlivo prerozdeliť počet utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. V európskom práve máme článok 80 Lisabonskej zmluvy. Je to článok o fungovaní Európskej únie, ktorý hovorí, že všetky štáty si majú navzájom pomáhať spravodlivým spôsobom a že si majú spravodlivo rozdeľovať e, záťaž, ktorú, ktorá vyplýva z príchodu utečencov. Je teda možné si predstaviť, že by jeden členský štát zažaloval iný členský štát pred e, Európskym súdnym dvorom v Luxemburgu. Z toho dôvodu, že te, ten štát alebo niektoré štáty nerešpektujú článok 80 Lisabonskej zmluvy, teda zmluvy o fungovaní EÚ. Pokiaľ viem, Takáto žaloba vznesená zatiaľ nebola, ale je to možné, je možné také niečo urobiť. Táto povinnosť solidarity to nie je iba povinnosť, ktorú uvádza článok 80 zmluvy o fungovaní EÚ, ale môžeme nájsť niečo podobné aj na iných miestach. Odsek 133 záverečného dokumentu z roku 2005 je to dokument, je to rezolúcia OSN 60 lomeno 1. Je to rezolúcia valného zhromaždenia OSN a tam sa presne hovorí o solidarite a o spravodlivom prerozdelení utečencov medzi štátmi, ktoré musia zvládať e, migračné toky. Ako vidíte, Právne pravidlá nie sú zložité, stačí ich začať uplatňovať. Medzinárodné právo a takisto európske právo, e, to je vynikajúci zdroj praktických nástrojov, ale ľudia v praxi, e, právnici v praxi sa často vôbec nepozrú na medzinárodné a na európske právo, nepozrú sa do e, tejto bedničky s náradím, tak povediac, nevyužívajú tieto pravidlá. Ďakujem. Merci. Ďakujem. A teraz dávam slovo Klodovi. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. pán profesor David. Moji obľúbení učitelia boli presne ako vy, keď som študoval. Veľmi ma zaujalo, čo ste povedali. E, ten, tá sada právnych nástrojov by sa mala používať efektívnejšie a nie tak ako teraz. Takže, kolegyne a kolegovia, e, Teraz e, ukončíme toto podujatie Sacharovej ceny tým najlepším možným spôsobom a to tým, že dáme slovo zástupcom troch e, mimovládnych organizácií, ktoré boli najaktívnejšie v e, stredozemnom e, mori, to znamená Open Arms, Médecins Sans Frontières a MOAS. Takže najskôr Ricardo Gatti z Open Arms. Ďakujem veľmi pekne a budem, sa, budem hovoriť po taliansky, inšpirujem sa mm, príkladom svojho predrečníka. Ďakujem. Ďakujem všetkým. Danke, Charistopoli, merci. Ďakujem, že môžem hovoriť o budúcnosti. E, e, nemôžeme hovoriť o, o budúcnosti v stredozemnom mori bez toho, aby sme sa pozreli na to, čo sa dialo a deje v tejto chvíli v stredozemnom mori. Musíme to jednoducho robiť. Ako už tu odznelo pomerne obšírne a a aj spravodajcovia e, o tom hovorili, tá panoráma, v ktorej my fungujeme ako mimovládne, mimovládne organizácie, tá, to je panoráma, ktorá je poznamenaná a poznačená nepriateľskou um, náladou. Neexistuje mimovládna uh, organizácia, ktorá by pomáhala na Stredozemnom mori, ktorá by nemala skúsenosti s týmto nepriateľským, nepriateľským postojom. Uh, aj zo strany politikov, aj eh, médií. Eh, veľmi často sme očierňovaní a eh, hovorí, si, hovorí sa o nás falošné, nepravdivé veci a kriminalizuje sa tá naša činnosť a činnosť mimovládnych organizácií. Je znepokojujúce, keď vidíme, ako sa to šíri napríklad v prípade tzv. pobrežnej stráže Líbie, e, ktorá je aj naďalej financovaná francúzskom a e, talianskom a ktorá neváha e, strieľať a útočiť. Takže tá istá pobrežná stráž bojuje proti ľuďom z mimovládnych organizácií, Ehm, jednoducho proti e, týmto záchranným lodiam, bez toho, aby e, čokoľvek e, vysvetlila a ehm, bez toho, aby sa vedeli akékoľvek ministerské dekréty a v podstate sa tak vytvára veľmi neobvyklá situácia, neštandardná situácia v prístavoch. Porušujú sa normy, ktoré by inštitúcie mali rešpektovať a potom eh, zásobovanie tými najzákladnejšími eh, potravinami a eh, predmetmi na paluby lodi. To je takisto niečo, čo nefunguje. A je to potrebné, aby sa potom ľudia mohli dostať do bezpečného prístavu. A po mnohých rokoch v podstate tu v tomto prípade nebol nikto odsúdený a to znamená, e, že napríklad nie je možné dodávať paliva našim lodiam alebo našim e, lietadlám. A e, teda treba sa pozrieť na to, čo sa deje skutočne v Stredozemnom mori aj v Líbii. Len potom budeme vedieť, koľko skutočne ľudí zomrelo alebo koľko ľudí sa dostalo do koncentračných táborov a ktorým sa jednoducho, ktorí sú v, zadržiavaní protiprávne. A ten cieľ, e, ktorý e, my e, ktorý, ktorý tieto sily sledujú, má za cieľ zakryť všetko to, čo sa skutočne deje v Stredozemnom mori aj v Líbii. To znamená, ide o to, aby sa takto spochybňovali politiky v oblasti Ehm, migrácie a v podstate ide o spochybňovanie eh, týchto, týchto politík. Takže sú za tým eh, všetkým eh, ďalšie záujmy a takisto aj snaha e, zbaviť sa nepohodlných svetkov tak v Stredozemnom mori, ako aj v Líbii. Každý deň sa objavujú falošné e, správy, ktoré napríklad obsahujú fotografie tých istých migrantov. A samozrejme, toto všetko má svoje dôsledky pre nás, pre e, všetkých. Uh, orgány, ktoré by e, mali pomáhať, žiadnu pomoc e, neposkytujú a to sa týka celého toho priebehu e, cesty týchto migrantov. Ehm, samozrejme, to sa týka takisto aj podmienkach, podmienok, ktorých pracujú záchradné lode. A tie bežné postupy záchrany sú už v podstate e, popierané a pokiaľ ide o e, to, aby sa zabezpečilo vylodenie e, týchto utečencov v bezpečných prípadoch, prístavoch, tak toto v podstate sa nezabezpečuje a kompetentné koordinačné orgány jednoducho k tomu neprispievajú. Skutočnosť je taká, že tzv líbyská e, e, pobrežná stráž dokonca ani neodpovedá na telefonické hovory a samozrejme na výzvy mimovládnych e, organizácií tých 8 napríklad dnes tých 8 telefónnych čísel, z tých 8 telefónnych čísel, ktoré sme kontaktovali, bolo aktívne len jedno. A to znamená, že všetky tie záchranné podujatia alebo akcie eh, mimovládnych organizácií na mori sa v podstate musia realizovať bez akejkoľvek podpory ďalších eh, orgán, orgánov alebo eh, inštitúcií, ktoré by k tomu mali prispievať. A európske vlády prejavujú buď absolútnu neznalosť situácie v Sredozemnom mori, alebo neúctu k ľudskému životu a k ľudskej dôstojnosti ako takej. Keď sú ľudia zachránení našimi loďami, eh, potom na týchto loďach títo ľudia musia tráviť celé eh, dni v dôsledku rôznych politických prieťahov a eh, procedúr. A to znamená, že e, trávia celé dni na e, mori predtým, než sa môžu vylodiť e, v nejakom bezpečnom prístave. A pritom sa nerešpektujú žiadne bezpečnostné opatrenia na to, aby títo ľudia mohli tráviť taký dlhý čas na mori. A títo ľudia sa dostanú do prístavov a potom čakajú celé dní, kým sa založia ich spisy. A na záver treba povedať, že je potrebné realizovať záchranné eh, akcie na mori a plniť eh, povinnosti, ktoré s tým súvisia. Ale bohužiaľ dnes sa situácia radikálne e, obrátila. E, ide o to, či sa k týmto ľuďom, ktorí utekajú cez Líbiu, bude pristupovať ako k nejakému e, tovaru alebo k nejakému predmetu, ktorý možno jednoducho využiť na politické, na zastávanie politických a definovanie politických pozícií je e, teda celý rad e, postojov zo strany napríklad našich vlád, e, ktoré sa aplikujú bez akejkoľvek možnosti toto trestne postihnúť a v poslednej dobe takisto narastá čoraz viac netolerantnosť. Operácia Mare Nostrum a operácia pobrežnej talianskej stráže v podstate e, nezodpovedá tomu, o čom sa e, referovalo v týchto falošných správach, podobne ako samozrejme v ďalších falošných správach. A o tomto sa hovorilo e, veľakrát to, čo povedal aj poslanec predtým. Všetko, čo vieme a všetko, čo sa v súčasnosti deje, ako je možné ešte stále sa domnievať, že naša spoločnosť prosperuje. Ako môžeme toto tolerovať naďalej? Čo robíme? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem, Ricardo. Ja som bol pred pár mesiacmi v Líbii a nie je tam veľa mimovládok z jasných dôvodov ale Lekári bez hraníc patria k tým najaktívnejším a som veľmi rád. Je to veľká čest, že môžeme medzi sebou privítať Imu Vaskes, ktorá bude hovoriť o situácii migrantov v Líbii. Ďakujeme za pozvanie. Budem stručná. Budem hovoriť o našich skúsenostiach. Sme prítomný teraz v Homse, v Mizrate a v Tripolise. Hovorím o Mizrate a Homse preto, lebo aj tam dochádza k vylodeniam, takže máme odtiaľ svedectva. E, nechcem hovoriť iba o dojemných príbehoch, chcem e, uviezť veľmi konkrétne čísla. Moja prezentácia môže byť zhrnutá do jednej minúty. V Líbii chýba adekvátna ochrana, pomoc a podpora. Neexistujú tam žiadne reálne alternatívy k zadržiavaniu osôb a takisto tu neexistuje reálne e, riešenie pre toho migranta. Jediná možnosť, ako uniknúť z Líbie, je vrátiť sa domov. E, každý, kto bol v detenčnom centre v Líbii, vie, že ak sa nechce vrátiť dobrovoľne, tak e, tam musíte samozrejme ostať a kto tam ostane, má na to naozaj dobré dôvody. Tí, ktorí sú najzraniteľnejší, sú tí, ktorí vlastne tam ostali v, pax, v pasci, dá sa povedať. Pokiaľ ide o e, miesta vylodenia v súčasnosti OSN a e, jeho partnery sú v dvoch miestach vylodenia. Eh, lekári bez hraníc teraz pracujú v Mizrate a v Homse, ale naša prítomnosť tam nie je systematická. Eh, keď nás zavolajú, tak tam prídeme, ale nejdeme tam automaticky, keď eh, dôjde k nejakému vylodeniu. Napriek našej prítomnosti a napriek medzinárodnému personálu, ktorý máme, máme veľmi obmedzené kapacity. Môžeme poskytnúť základnú prvú pomoc a samozrejme, nemôžeme rozhodnúť o tom, kde títo ľudia e, budú presunutí. My môžeme zorganizovať iba e, to, aby tie najvážnejšie prípady sa dostali do nemocnice. No a e, počas posledného vylodenia sme videli veľmi veľký počet osôb, ktoré sú podvyživené zásadne podvyživené. Zajtra zverejníme správu o podvýžive v jednom z detenčných centier. A toto nevzniklo samozrejme táto situácia e, v tom člne na mori. Ide o to, že tí ľudia predtým e, už dlhšiu dobu boli podvyživení, napríklad boli zadržiavaní a mali obmedzený prístup k výžive majú takisto veľmi závažné zdravotné problémy. Niekedy napríklad naposledy 5 osôb, boli tam aj maloletí. Jeden 15-ročný chlapec zo Somálska zomrel. A mnohé ženy a deti, ale takisto aj mužov sa to týka. Mali sme prípad ženy, ktorá bola v neskorej fáze tehotenstva, bola poslaná do de- detenčného centra, porodila tam, podarilo sa nám ju dostať do nemocnice, ale po pôrode sa musela vrátiť do toho detenčného centra. Takže e, ten tým sa snažil a nakoniec sme tú ženu z toho detenčného centra e, dostali a podarilo sa nám to so štyrmi ďalšími ženami, ale je to veľmi, veľmi mm. zložité. Je to obrovský úspech, ak sa nám podarí štyri ženy s malými novorodenými deťmi dostať spreč z detenčného centra. Na to náš tým je veľmi hrdý, lebo je to neuveriteľne ťažké. A pokiaľ ide o ochranu, mm, keď sa ľudia vyloďujú tak viete, že oficiálne e, musia ísť do oficiálneho detenčného centra, ale samozrejme obchodníci s ľudskými bytostiami sú takisto prítomní v tých vyloďovacích prístavoch, aj keď sme tam my, napríklad sú tam tí pašeráci, takže naozaj niekedy sa ľudia stratia. Mám e, čísla UNHCR 15 tisíc osôb, 15 235 doteraz sa vylodilo a 90 týchto ľudí v roku 2018 prišlo do Tripolisu. A my pracujeme v detenčných centrách našimi rukami. O, prešlo asi 2000 ľudí v tých detenčných centrách. Neexistujú v Líbii alternatívy k zadržiavaniu, ako viete. Každý pokus Ehm, tieto osoby, aspoň ženy a deti, alebo tie najzraniteľnejšie osoby presunúť do alternatívneho útočiska. Všetky tieto pokusy zlyhali. Neviem, či ste počuli, UNHCR otvorilo centrum pod názvom Gathering and Departure Facility, a hovorilo sa, že toto by mohla byť možnosť, e, nejaká alternatívna možnosť pre tie najzraniteľnejšie osoby, aby sa presunuli do tohto centra namiesto tých detenčných táborov líbyských, ale toto nie je možné. Jediné osoby, ktoré tam idú, sú tie, ktoré sú už e, súčasťou programov presídľovania. E, čiže ľudia všeobecne, ktorí sa vyloďujú, sa nemôžu dostať do toho zariadenia UNHCR. IOM má 70 miest Ehm, ktoré môžeme označiť ako bezpečné útočiska. 70 ich je. A niektoré mimovládky eh, sa snažia eh, poskytovať miesta v domoch, eh, v obytných domoch, ale týchto, týchto miest je veľmi málo a je to neoficiálny program, ale sú to vlastne rodiny, ktoré do svojich domov príjmajú utečencov, ale to je neoficiálne. Čiže máme to centrum UNHCR, potom 70 miest e, e, ktoré má IOM ako alternatívy. No a potom chcem povedať niečo o možných riešeniach, ale obmedzím sa na jedno, jednu skúsenosť. V júni minulého roka niekoľko osôb utieklo e, z nelegálnych centier a prišli k nám do Wally, kde máme naše zariadenie. Nám sa podarilo týmto ľuďom dať lekárskú pomoc a takisto e, sme e, im dali potvrdenie, že tieto osoby boli mučené alebo boli vystavené minimálne nejakému závažnému násiliu. Bol, takýchto ľudí bolo 150 a e, náš tím Lekárov bez hraníc sa obrátil na viaceré krajiny, aby, aby prijali týchto 150 ľudí. Odpovedali nám len dve krajiny, jedna európska, jedna mimoeurópska. Nebudem uvádzať, kto to je. A žiadna krajina neprijala e, maloletých. Väčšina z tej skupiny 150 ľudí boli maloletí a boli obeťami mučenia. 6 mesiacov trvalo, kým sme týchto ľudí mohli dostať von z Líbie a ešte stále sú v Nigeri. Čiže ešte stále neboli presídlení ani len evakuovaní do bezpečnej tretej krajiny. Nebudem sa venovať podmienkám v detenčných centrách. To je všetko už známe, myslím si. Sú o tom mnohé správy. E, zajtra zverejníme správu o e, výžive e, v jednom z týchto centier. Dynamika je veľmi dôležitá. Niektorá infraštruktúra, niektoré podmienky sa zlepšili trošku, dá sa povedať, ale tá dynamika je presne taká istá, ako bola. Pred pár týždňami e, sme objavili ďalšie miesto, kde bolo 31 e, ľudí, boli e, boli zamknutí týždeň v miestnosti, ktorá mala rozmery 4,5 x 5 metra bez hygienického zariadenia, bez záchoda. Program IOM niektorých ľudí dostal z Líbie. E, nazýva sa to dobrovoľný návrat. My to síce pochybňujeme, ale je to jedno. Ľudia sa z tej Líbie dostanú. Ale tí, ktorí nechcú spolupracovať s týmto programom, Niektorí ľudia jednoducho sa nechcú vrátiť domov, napriek tomu, že musia ostať v detenčnom centre, a na to majú dobré dôvody. No už pre nich nie je žiadna alternatíva detencie zatiaľ ako viete. A ako už bolo spomenuté, je to špirála. E, nelegálne zadržiavanie, odchod e, na more, e, nutený návrat do Líbie, opäť detenčné centrum, život v ilegalite, buď návrat domov, alebo opäť návrat na more. Nuž, títo ľudia majú veľmi, veľmi obmedzené možnosti. Ešte ďalšie čísla. V septembri 2017 UNHCR vyzvalo, aby sa presídlilo 40 tisíc ľudí. V januári 2019 bolo evakuovaných 3600 3016 osôb bolo evakuovaných, 40 tisíc sa plánuje presídliť z Líbie. Väčšinou ale títo ľudia idú do Nigeru, iba okolo 400 ľudí išlo do Talianska a do Rumúnska. A tie miesta, ktoré slúbili členské štáty na presídlenie, e, tých je 5456. To sú teda záväzky. 5400 cirka je záväzok koľko osôb môže byť presídlených. Takže takto vyzerá situácia v Líbii. Žiadna pomoc, žiadna ochrana a veľmi obmedzené možnosti, ako sa dostať z Líbie. A tá situácia dnes je akceptovaná. My môžeme to nazvať iba jedným slovom a to, to je spolupáchateľstvo. Ďakujem. O pár minút skončí tlmočenie. No, takže bohužiaľ musíme to trošku urýchliť. Je to nešťastné. A záverečnou rečničkou bude Regina Katrambone z Moasu. Ďakujem vám. Väčšina z kolegov sa už dotkla tém, o ktorých som aj ja chcela hovoriť, takže to trocha skrátim. My sme odmietli kriminalizáciu solidarity a obštrukcie humanitárnym snahám v stredozemnom mori ale treba povedať, že ehm, e, európske inštitúcie by mali uvažovať o, svojich, o svojom poslaní a zodpovednosti, pokiaľ ide o e, túto situáciu. E, mimovládne organizácie čelia prekážkam pri práci na mori, to už o tom, o tom už hovorili všetci moji kolegovia, ale tá záchranná kapacita jednoducho naďalej musí byť na mori. E, nechávať bezradných ľudí, aby sa utopili bez pomoci, to je strašné. A je to teda zodpovednosť Európy v tejto chvíli vyplniť tú medzeru, pretože my tam sme. Treba koordinovať e, stratégiu vyhľadávania a zachraňovania so zapojením mimovládnych organizácií, ktoré už posiaľ e, mnoho rokov e, veľmi usilovne pracujú na mori. Miesto toho však vidíme, že európske inštitúcie nedostatočne reagovali na to, čo sa deje na mori. E, Ju krajiny okolo Stredozemného mora nemajú stratégiu na zabezpečenie dodržiavania princípov humanity E, ľudskosti a nenavracania. Takže kedy napríklad e, došlo k, k takejto záchrane zo strany týchto e, inštitúcií, napríklad v roku 2018, koľko ľudí zachránili. A Európa vynakladá len milióny eur len na to, aby vlastne tých ľudí vrátila naspäť, ale E, Európa by sa mala snažiť o to, aby európske inštitúcie nadraďovali ľudskosť politike a aby sa Stredozemné more nestávalo masovým hrobom. Dnes teda diskutujeme o tom, ako zachrániť životy v Stredozemnom mori. A napriek tomu nie sú konkrétne projekty, ktoré by sa mali realizovať na splnenie tohto cieľa. Tu v Európe sa diskutuje o migrácií v Stredozemnom mori z hľadiska ochrany a kontroly na hraniciach, ale nie z hľadiska solidarity a ľudskosti. Všetky snahy sa zameriavajú nie na pomáhanie ľuďom, ktorí riskujú svoje životy, ale na vytváranie e, múrov, neviditeľných múrov v stredozemnom mori. A tak sa vlastne vytvára nový blok. Všetky mimovládne organizácie sa snažia e, e, e, jednoducho strhnúť túto hradbu, ale naša práca je teraz blokovaná. Tá pomoc by mala byť dobre koordinovaná, priebežná. Nie je priateľné, aby ľudia v stredozemnom mori boli vydaní na pospas živlom a, a to, ako sa počas niekoľko dní, ako sa to stalo napríklad v prípade sea pred niekoľkými dňami. Je nepriateľné nechať deti, ženy a mužov celé dni bez pomoci na mori. Takže moja otázka tu je táto. Čo Európa robí v Líbii teraz, keď už e, vlastne na mori nie sú žiadne mimovládne organizácie? A E, občianská spoločnosť už nemôže pomáhať ľuďom, ktorí utekajú z týchto hrozných podmienok. Čo robí Európa na zlepšenie podmienok v Líbii, na podporu e, zraniteľných ľudí, ktorí e, sú tam. Vyzývame Európu, aby prejavila zmysel pre zodpovednosť a solidaritu voči migrantom a žiadateľom o azyl. Veríme, že Európa musí obnoviť e, záchranné operácie na boj proti obchodu s ľuďmi, pašovaniu ľudí. A tieto akcie by sa mali robiť tak, aby nevznikali žiadne e, hluché miesta. E, Európa by v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré majú obrovské skúsenosti, spolupracovať a vychádzať z, týchto, z tohto bohatstva skúseností e, v Stredozemnom mori tak, aby sa e, zmiernila situácia na zemi aj na mori. Nikto nemôže e, akceptovať, aby sa kontrola európskych hraníc podzadávala vlastne libyským orgánom, tak ako je to teraz. Členské štáty by mali aktualizovať svoju legislatívu, pokiaľ ide o humanitárne víza koridory a podporu, pomoc. Vyzývame európske orgány, aby ukončili e, túto hroznú odiseu zraniteľných ľudí, ktorí hľadajú lepšiu budúcnosť a aby konala v súlade s medzinárodným právom. Politické záujmy nesmú mať prevahu nad ľudskými právami a ľudskosťou. Ďakujem vám veľmi pekne ale musím bohužiaľ sa ospravedlniť, pretože čas už vypršal. Takže kolegyne a kolegovia, sme už na konci tohto druhého zasadnutia počas dnešného dňa. Určite sme už všetci unavení. Nebudeme teda robiť nejaké obsiahle závery, ale chcem poďakovať eh, všetkým, ktorí to boli eh, kolegovi eh, Kostovi. Chcem poďakovať za to Kösterovi chcem poďakovať za to, že moderoval tú predchádzajúcu eh, diskusiu. No a eh, pokiaľ ide o to eh, o, o, o mimovládne organizácie, myslím, že za nich hovorí skutočne tá práca, ktorú vykonali v Stredozemnom mori. Vypočuli sme si tieto svedectvá, mali by sme si uvedomiť a pochopiť to, čo tu zaznelo, že ľudská bytosť má každá svoju dôstojnosť a nemali by sme zabúdať na to, že sme všetci rovnakí. A e, to slovo, ktoré tu dnes nezaznelo, je rasizmus, ale bohužiaľ aj to treba e, mať na mysli, keď e, hovoríme o tom, e, čo, čomu všetkému sú vystavení ľudia, ktorí sa vydajú na túto nebezpečnú cestu. Takže aj to je jednoducho jeden z eh, dôvodov, prečo sa k ním staviame tak, ako sa k ním staviame mnohokrát. Katrin Schmidt eh, mala pravdu, keď povedala, že je ironické, keď musí v podstate dávať tvrdé lekcie Európskemu parlamentu, ale je to veľmi dôležité. Pretože v tomto parlamente je veľa pokrokových hlasov a ľudí, ktorí pod veľkým tlakom sa snažia robiť tú správnu vec. Je preto veľmi dôležité, dôležité, že ste prišli e, vysloviť toto posolstvo, pretože sú tu ľudia, ktorí s tým súhlasia, ktorí si ho s porozmením vypočujú. Otázka kriminalizácie pomoci, to je pre nás veľmi aktuálna téma. My sme sa tu v parlamente snažili hľadať riešenie, ale a to nie len v prípade tej e, smernice na uľahčenie, ale aj ďalších e, nástrojov keď sa pozriete na situáciu, vidíme, že talianské prístavy sú zatvorené, takže aj keď zachránite ľudí, kam s nimi? Nož a my sa to snažíme e, riešiť v rámci mandátu na reformu Dublinu, ale členské štáty aj toto blokujú. E, to, to znamená, že sa skutočne odohrávajú bitky na mnohých poliach, legislatívne e, bitky, pokiaľ ide o nariadenia a podobne. Tá, ten tlak, ktorému ste vystavení vzhľadom na kriminalizáciu mimovládnych organizácií za poskytovanie pomoci. To sa odráža samozrejme aj v našom eh, boji. Ale príde bod, keď sa všetci ako ľudské bytosti, nielen poslanci, budeme musieť spýtať, čo sme robili počas tohto obdobia, počas tohto desaťročia, keď ľudia umierali. Dám len jeden príklad, kedy som bol šokovaný. Ja som sa narodil v Jemene a keď sme boli v Nigeru, e, povedali nám, koľko ľudí zomrelo na Sahare a e, v porovnaní s tým, koľko zomrelo v stredozemnom mori. A uvedomil som si, že tam vlastne e, na tej súši zomrelo ešte viac ľudí a e, vtedy som sa aj zahambil ako človek žijúci v Európe, pretože išlo o krajinu, v ktorej som sa narodil. Takže chcem vzdať hold mimovládnym organizáciám, ale aj svojim kolegom, e, pracovníkom a e, poslancom tu na konci tohto mandátu, ktorí sa snažili urobiť tú správnu vec. Treba uznať, že urobili dobrú prácu a Samozrejme, bolo dôležité e, robiť dobré rozhodnutia. Nasledujúci parlament bude mať ešte ťažšiu situáciu. Bude ešte ťažšie nachádzať riešenia, ktoré sa nám už dnes zdajú byť ťažké. V budúcnosti to bude ešte ťažšie. Budeme mať pred sebou v nasledujúcich mesiacoch ešte väčšie výzvy. Takže vám všetkým ďakujem a dúfam, že na vaše svedectvo sa nezabudne a že sa dostane k sluchu tým, e, ktorí môžu nejakým spôsobom pomôcť. Ďakujem vám.